Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme... Vážené dámy a páni, týmto uh, prerušenie končím a chcel by som pripomenúť, že hlasovanie k poslednému bodu programu sa bude konať zajtra o 12. A teraz by som prešiel k ďalšiemu bodu programu. Predtým e, však ešte dva oznamy. Poprvé podľa článku 216 odsek 4 a rokovacieho poriadku vám oznamujem, že k tým e, zmenám, ktoré boli oznamené včera o 17. nebol e, žiaden e, návrh predložený, takže týmto sú prijaté. A po druhé by som vás chcel poinformovať, že podľa článku 87a odsek 6 rokovacieho